v čase, keď národné vlády musia kresať svoje rozpočty a každý v domácnosti musí robiť úspory. No a Európska únia zdá sa, že mm, zvyšuje, navyšuje svoje rozpočty. To bude mať priame fiskálne dôsledky na národné rozpočty. Počas najbližších 12 mesiacov naše národné príspevky sa zvýšia o, 12, o 60 e, Naša politická strana chcela urobiť 70 miliónov libier e, takéto úspory a e, zdá sa, že budeme naopak platiť viac do rozpočtu EÚ. E, možno to vnímať ako určitý stimul v čase e, vlastne hospodárskej krízy. My vlastne siahame do k občanov a mrháme peniazmi na byrokraciu. Pokiaľ by pokiaľ by sme e, boli inak fungovali, tak určite by sme sa neocitli v tejto situácii, čo je situácia neustále stále navyšovaných rozpočtov. Pani Doc, máte slovo. Pani Doc, ja chcem veľmi jednoznačne povedať, že som podporila 732 a 733. E, je veľká škoda, že neprešli hlasovaním parlamentu. Ja totiž vítam každé opatrenie, ktoré podporuje programy plánovania rodín, ktoré sú e, protiváhou e, rôznych aktivít zameraných na e, násilné potraty a iné riešenie plánovania. Ja si myslím, že treba skutočne privítať všetky snahy, ktoré sú zamerané na boj proti odstraňovaniu narodených dievčat, najmä v Ázii. Ja si myslím, že treba konať v tejto veci a E, musíme odsudzovať takéto neblahé schémy obmedzujúce narodenie detí. Ďakujem. E, k... Teraz sú vyjadrenia k e, Šurianovej správe. Pani Rojtová má slovo. Pane předsedo, já bych pán predseda. Ja by som tiež chcela vyjadriť to, že som roztrpčená, že sme dnes nedokázali roz- odhlasovať v rozpočte rozvojovú pomoc podmienkou, že z európskych peniaz nemôžu byť platené také aktivity, ako je plánovanie rodičovstva nutenými potrebmi alebo nariadenými sterilizáciami. Protestujem proti metodám, kde hlavne v azijských krajinách sú ženy nutené k potratom a to naviac v prípady, kde ich plod je dokonca ženského pohľavia. Hovorí sa, že e, sa takto nenarodilo 35 miliónov dievčat. Tí, kto to organizujú, nemôžeme ich podporovať a ešte k tomu im posielať aj peniaze z Európy. Dnešné čierne hlasovanie liberálov, komunistov a časti socialistov zablokovalo takúto poisku pri prijatí nášho rozpočtu. Ďakujem. Ďakujem pani Rojtovej, teraz pán eh, Balco. A módosító indítványok sokaságában volt. Ďakujem pekne. Väčšina pozmeňujúcich návrhov sme mali eh, k ním jednu otázku, ktorá sa týkala eh, formy alebo pokiaľ ide o prie, odmietnutie prijatie, E, našej ne, e, neoliberalistickej e, Európy. Nemôžeme toto financovať. My sme zamietli toto pozmeňujúci návrh a tým sa ukázalo to, že sme sa nenaučili nič z toho, čo sa odohralo za posledných, posledných rokov. Nenaučili sme sa z toho, čo sa stalo na liberálnom trhu a aké sú potom dopady, ktoré toto spôsobilo a že nemôžeme ísť e, touto cestou. Toto sme sa nenaučili v rámci rozpočtu Európskej únie. Sa pokračuje v tom, že podporujeme e, liberálne trhové sily. A e, toto spôsobilo už toľko škôd na európskom obyvateľstve. Nenaučili sme sa nič na základe našich vlastných skúseností. Poľčo. Ďakujem pánovi Valcovi. Pán Golniš, máte slovo. Monsieur le Président, Pán predseda, existujú rôzne inštitúty a programy, ktoré presadzujú reedukáciu obyvateľstva a dostali miliardy eur e, akejsi fiktívnej procedúre. Teraz nemajú mliekarenskí výrobcovia tú podporu, ktorú by potrebovali. 812 a, 60, a 70. 812 e, možno, že mala zelenú rady iba pre 300 miliónov eur a 70 tam to bolo 600 miliónov eur. 70 mala byť, o nej sa malo hlasovať ako o prvej. To bolo veľmi jasné znenie a je to článok 61 odsek 2 nášho e, rokovacieho poriadku. Ak sú dva návrhy, ktoré sa vzájomne vylúčujú, týkajú sa tej istej časti znenia, tak to znenie, ktoré je najďalej od pôvodného, o tom sa musí hlasovať ako o prvom. Spravodajca hovoril o neformálnom rokovacom poriadku, ale to, ten formálny poriadok e, má prednosť predsa len. Takže my sme využili tu, tento postup, aby sme povedali, že druhý e, návrh padá, kde sa hovorilo o 600 miliónoch. To je škandál. Ďakujem, pán kolega Golniš. Teraz bude vyjadrenie k správe Mankovi. E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 Ďakujem. Ja by som chcela vysvetliť toľko, že som hlasovala za rozpočet, návrh rozpočtu 2010, keďže sú tu e, vyčlenené prostriedky na zmiernenie situácie e, situácie, v ktorej sa nachádzajú občania EÚ v dôsledku ekonomickej a finančnej krízy. Je to veľmi e, dôležitý e, krok e, zohľadniť sociálne potreby občanov. Takisto som odhlasovala prostriedky vyhradené na tvorbu pracovných miest. Je veľmi dôležité aby sme zabezpečili finančné prostriedky pre mliekarenský sektor. Snad sme mohli navrhnúť viac, ako navrhli sociálno-demokratická strana, ale v každom prípade je dobré, že tam poplynú aspoň nejaké peniaze. Ďakujem pa, pa, pani Blinkvičiuta a teraz pán Van Dalen. Begroting gestemd, omdat uh, alle posten... Ďakujem, okrem uh, rozpočtu chcem povedať toľko, že všetky vlastne položky sa navyšujú, zatiaľ čo všetkých členských štátoch sa bojuje proti e, s čoraz ťažším rozpočtom, takže nechápem, prečo tie e, štátne rozpočty sa znižujú, e, ich financovanie, zatiaľ čo tu naše financovanie zvyšujeme, zvyšujeme tu platy našich úradníkov nie len teda ich e, platy, ale aj e, ďalšie alokácie, napríklad pokiaľ ide o e, náklady za telefóny alebo za prenajom miestnosti, zatiaľ čo potom poslanci vlastne nie sú povinní, aby odôvodnili využitie týchto peňazí. Takže vlastne je to taký biankošek, ktorý im poskytujeme, aby sme hm, mali znova taký ten holandský obrazok, že je to vlastne taký len darček od Deda Mráza Takže preto sme my aj hlasovali proti tomuto rozpočtu a dúfam, že kolegovia sa zamyslia nad využitím týchto 242 eur, teda vlastne ten biankošek, ktorý sme im poskytli. Ďakujem toľko k Mankovej správe. Teraz Teraz jej bude e, vyjadrenie k zmene nariadenia 1234 z roku 2007. Pani Maura, ďakujem pekne. Ja by som chcela hlasovať, ja som, chcel, ja som aj hlasovala v prospekty opatrení, ktoré sú zamerané na zmiernenie krízy v liekarenskom sektore. To som teda rozhodne podporila svojim hlasom skutočne, čo im poskytujeme minimum, je to um, ozaj len to uh, absolútne minimum. A v podstate asi by bolo bývalo rozumnejšie hlasovať proti tomu. Je to primalo. E, ja um, som trošku roztrpčená z toho dôvodu, že som mala tri potreby sa vyjadriť a nemala som možnosť. Poprvé, čo chce Európska únia urobiť v situácii krízy a zdá sa, že sa potácame z jednej krízy do druhej. Či sa pozrieme do mliekarenského sektora alebo inde, čo chce Európska Európska únia urobiť a aké ponaučenie si odnies, odnáša z tejto krízy, z tejto, e, z tejto katastrofy, ktoré vlastne e, ohrozujú e, domácnosti, ohrozuje život občanov. Po druhé, ja mám otázku pre príslušného komisára, ako distribuovať peniaze vhodnejším spôsobom v členských štátoch. Hovorím o farmároch, bolo by najlepšie, aby to dostali tí drobní farmári, pretože ich hol, holé živobytie je ohrozené. Po tretie, týka sa nových členských členských štátoch. Zdá sa, že stále prevláda určitá diskriminácia voči nových, novým členským štátom. E, teraz e, kolega Siaro herr präsident! ich möchte drei anmerkungen machen. mám eh, tri eh, poznámky k tomu záveru ktorý bol prijatý pre mliekarenský sektor. po prvé eh, vyslovene vítam že komisia dokáže teraz rýchlo reagovať na určité narušenia trhu mliekarenského sektora. po druhé je dôležité aby naši mliekari dostali určité finančnú podporu. po tretie vzhľadom na to že peniaze nie sú všetko musíme spoločne využiť čas na to aby sme sa pripravili na to, na to obdobie po, e, e, po e, období, kedy platia kvóty na mlieko. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako, ako naložíme s týmito ľuďmi, ktorí sa venajú, venujú produkcii mlieka, teda ako, ako, čím sa budú zaoberať, ako budú orientovaní. To je dôležitý problém. Ďakujem. Pani Rojtová, ďalšia. Ďakujem, pane... Ďakujem, pán predseda. Úplne podporujem rozšírenie pôsobnosti článku 186 aj na sektor mlieka a mliečných produktov. Umožní to prúsne zareagovať na náhle zmeny na svetovom a európskom trhu s mliekom, aby nedošlo k negatívnym ovplyvneniu producentov pri narušení hospodárskej súťaže. Pochopujem však o efektivite odkupovania kvót, ktoré financované z rozpočtu jednotlivých členských štátov pre riešenie krízy v sektore mlieka. Nie všetky štáty spoločenstva majú také isté možnosti na financovanie tohto opatrenia. Myslím, že to naruší konkurenciaschopnosť farmárov v týchto štátoch a samozrejme hospodárskú súťaž ako zastupkynia Českej republiky. Preto v tomto ohľade preferujem skôr financovanie odkupu kvót z e, rozpočtu spoločenstva, ktoré by mohli využívať všetky štáty v tej istej miere. Preto som sa aj zdržala hlasovania. Ďakujem. Ďakujem pani Rojtová. Teraz pán Sikielský. E, ďakujem. Po mesiacoch diskusí na komisii, um, na výboroch Európskeho parlamentu o týchto rôznych procesách sme prijali vlastne túto podporu pre výrobcov zo sektoru mliekarstva. Nie sme s tým spokojní, pretože tu um, prišlo k veľkým stratám a rizikám neúspechu Prečo? Chcela by som sa spýtať takisto Európskej únie ako aj eh, poslancov, že prečo nie je monitoring eh, tohto alebo dohľad nad týmto sektorom. My, eh, poslanci, už mnoho mesiacov sa venujeme tomuto problému a oznamovali sme ho už dávno. Chceme sa vrátiť k tomu a že mali by sme vlastne zaviesť také efektívne riešenie, ktoré nás budú stať ešte menej, hlavne do budúcnosti. Preto musíme stabilizovať z dlhodobého hľadiska situáciu v e, tejto e, ťažkej a nákladnej produkcii e, mlieka. Toto je náš záväzok voči poľnohospodárom, ktorí pracujú veľmi ťažko. Ďakujem. Ďakujem pánovi Sikielskému. Mám ďalších dvoch, ktorí sa chcú vyjadriť. Ide o nových poslancov v zmysle článku 170 vysvetlenia k hlasovaniu Nemožno, e, nemožno žiadať o takéto vysvetlenia, keď už odzneli nejaké vysvetlenia k určitej správe. No ale v tomto prípade urobím výnimku. E, dám slovo e, kolegovi Kelisovi. Ďakujem pekne je mi potešením, že sa podarilo e, schváliť e, projektový fond pre e, mliekarenský sektor. Signalizuje to skutočnosť, že Európska únia reaguje, avšak v rámci mantinelov svojich, svojho rozpočtu bolo by bývalo lepšie, keby viac peňazí sa nalialo do tohto sektoru, ale aspoň čo si vždy pomôže. Anglický v anglickom e, e, preklade e, v anglickom preklade tlmočení došlo k viacerým chybám. Mohlo to byť z toho titulu, že pán predseda Ježi Buzek hovoril veľmi rýchlo. Došlo k určitým prešmičkám pri ohlasovaní čísiel pozmeňovacích návrhov ja si myslím, že pokiaľ by bolo došlo, keď, keď do, došlo teraz takýmto ľudským chybám, žiaľ Bohu aj k elektronickým chybám. Ďakujem e, e, kolegovi Kelisovi a potom ešte e, kolega Kalinovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Hlasoval som za zmenu rokovacieho poriadku pre spoločnú túrovú organizáciu. A aj keď mám určité pochybnosti, či tento nový systém pokiaľ ide o penality a národné kvóty, by mal už začať od 1. apríla tohto roku. Ale dôležité je to, aby sme e, mali tieto záležitosti. Ja som hlasoval za to, aby som, preto, aby som podporil vlastne producentov mlieka e, s viacerými miliónmi eur pretože ináč by to zabilo nádej, eh, že už to najhoršie máme za sebou. Musíme sa venovať v budúcnosti, produkcie mlieka v Európskej únii. A eh, táto žiadosť eh, pre budúcnosť týchto kvót na jednej strane sa navrhujú eliminácia alebo zrušenie týchto kvót a na druhej strane sa žiada o zvýšenie týchto kvót. Musíme sa rozhodnúť, ja som za to, aby sme zvýšili e, tieto kvóty. Ďakujem pekne. Ďakujem, to e, boli vyjadrenie k návrhu nariadenia riady, zmeny nariadenia e, číslo 1, 2, 3, 4. Teraz prejdeme k budovaniu demokracie vo vonkajších vzťahoch. Pán Hajm. Ďakujem, pán predseda. E, e, francúzsky filozof e, René Descartes konštatoval, že všetky naše zmysly môžu byť manipulované zlým démonom. A zdá sa, že aj my sa pohybujeme v takomto v takomto kartéskom svete. Zdá sa, že EÚ tu zodpovedá za úlohy slobody, spravodlivosti a, ale zdá sa, že je to nereálny svet. V reálnom svete sa snažíme zlepšovať mm, vzťahy v Beijingu v Pekingu, pardon, bez toho, aby sme upozorňovali na problémy, ktoré sa tam dejú. Takisto sme hlavnými podporovateľmi e, Palestíny, ktorá je pod kontrolou Hamasu a mnohé ďalšie také príklady existujú. Čiže je akýsi rozkol medzi e, apeláciou prospech demokracie a konkrétnymi činmi EÚ. Ja si myslím, že treba uplatňovať rovnaké štandardy a ja si myslím, že treba konať externe aj, aj, aj, aj interne. E, musíme dodržiavať demokratické hodnoty. E, myslím si, že v tomto kontexte treba, aby o Lisabonskej zmluve sa rozhodlo v referende. Ďakujem. Pán Kamal. Much, Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že nikto nemôže nesúhlasiť, že treba podporovať šíriť demokraciu vo svete za, hranice, za hranicami EU, ale aj v EÚ. Ale keď sa pozrieme späť do minulosti, poučenia, pamätám si na to, keď USA šírili demokraciu a ľudia hovorili, ako je to u vás doma, ako je to s afroameričanmi, ktorí nemôžu hlasovať u nás e, aj v kolóniách sa taktiež akože šírila demokracia, ale nebolo právo hlasovania. Takže čo teraz robí EÚ? Hovorí o šírení demokracie a môj kolega už uvedol viacero príkladov takéhoto pokrytectva, ale jedna vec, na ktorú musíme pamätať, keď hovoríme o šírení demokracie, tak si buďme istí, že u nás je to v poriadku. Keď Francúzi a Holandia hlasovali nie v referende, tak sme sme nad tým porozmýšľali, potom sme odignorovali toto hlasovanie. Iri taktiež prvýkrát hlasovali nie a povedali sme, viete čo, my súhlasíme s demokraciou iba ak budete hlasovať správnym spôsobom, takže máte druhú šancu, mali by sme to dať do poriadku. Ďakujem. Ďakujem kolegovi Kamalovi. Týmto uh, zatvárame vysvetlenia hlasovania k otázke vonkajších vzťahov. Prejdeme na brokovú správu. Pán Henen, opäť máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, opäť musím pripomenúť kolegom, že Lisabonská zmluva nie je technicky platná. Každá doložka, každý článok brokovej správy vychádza z tejto správy, ako keby bola v, e, zmluvy ako keby bola v platnosti, takže to je trošku podozrivé podľa mňa Držali sme to do poslednej chvíle, kedy bolo jasné, ako druhý druhýkrát hlasovali Íria a teraz e, vlastne máme ako keby už zodpovednú diplomáciu. E, Takže táto európska diplomácia existuje de facto, ak nie aj de jure. Máme vo všetkých krajinách, skoro všetkých krajinách európskych ambasádorov a teraz vidíme opäť správu, ktorá e, regularizuje to, čo sa stalo praxou za posledné roky. No, už je zbytočné sa stiažovať, pretože už je to vlastne zabehnutá prax viacero rokov že e, politiky sa stávajú z nevyhnutných, e, na, stávajú sa z nich nemysliteľné. To bolo jedno jediné vysvetlenie hlasovanie k správe Elmara Broka. Potom prejdeme k ďalšiemu prípravu zasadnutie Transatlantickej hospodárskej rady a samitu EU-USA. Tu mám dvoch, ktorí sa chcú vyjadriť. Pán Balčikis, dúfam, že som to správne vyslovila. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán e, predseda. Ja som podporil toto uznesenie, pretože e, prikladám veľkú váhu e, očakávanému samitu EU a USA. Na zasadnutí G7 boli prezentované smelé ciele, ktoré sa však nepodarí zvládnuť, ak tie kľúčové krajiny sa do toho nepustia. A EU a USA sú kľúčovými hráčmi pri presadzovaní záverov G20. -ky. E, treba uvažovať o tých kľúčových opatreniach, ktoré, ku ktorým sa zaviazalo EU aj USA. Je dôležité strategické partnerstvo medzi EÚ a USA. Verím, že komisia veríme na úvahu, vezme v úvahu všetky požiadavky, ktoré prezentoval Európsky parlament v súvislosti s týmto uznesením. No a na záver, pán Kamal. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým tu prítomným za uh, trpezlivosť. Chcem sa poďakovať aj tlmočníkom za ich vynikajúcu prácu. My všetci súhlasíme s významom uh, vzťahov medzi EÚ a USA. Vítame samity a diskusie, ktoré budú prebiehať na úrovni Transatlantickej hospodárskej rady a v iných formáciách. Treba si uvedomiť, že celý svet uh, úzkostlivo sleduje takéto samity a aj vlastne schopnosť viesť uh, globálne dianie a asi najlepším spôsobom, ako stimulovať naše hospodárske celky, predovšetkým v čase krízy, je e, e, konať tak, že e, presadzovať zásady otvoreného obchodu. Naša spoločná polnohospodárska politika rozhodne nie je dobrým príkladom a pôsobí vlastne veľmi škodlivo na farmárov v rozvojových krajinách. Keď sa pozrieme na tarify, cikajúce tarify clá, ktoré boli uvalené na čínske pneumatiky, problematiky a ďalšie kroky. Rozhodne to nie sú prejavy otvoreného e, trhového obchodného mechanizmu a treba sa k ním vrátiť. Ďakujem kolegovi Hamalovi. Ja prajem všetkým, ktorí tu zotrvali, dobrú chuť a tým prerušujem e, zasadnutie do 15. hodiny.